Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seat? Prajem vám príjemné popoludne všetkým. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. The meeting. So... Otváram dnešnú schôdzu. dnešnú schôdzu výboru REGI. Dnes, 9. novembra, začneme prijatím programu tejto schôdze. Mám však predtým jednu poznámku. Pán Van Nisteroj ma požiadal o to, aby hlasovanie o jeho správe z jeho iniciatívy o, o oznámení v zmysle článku 16 bolo preložené na 29. november, teda na nasledujúcu schôdzu a ja som akceptovala túto jeho požiadavku, pretože e, si myslím, že musíme byť veľmi presní v zmysle, tejto, čo sa týka tejto správy, teda skutočne musíme si vyčleniť dostatočné množstvo času. Teda o tejto správe sa dnes nebude hlasovať, ale bude tomu až tak 29. novembra. Spolu s touto zmenou môžeme prijať program dnešnej schôdze. Nech sa páči, pán Moštinár. Áno. Teda, ďakujem za schválenie. Program schôdze máme prijatý pre dnešok a pre zajtrajšok. Čo sa týka schválenia zápisnice z 8. septembra, z 11. októbra, návrh zápisnice sú k dispozícii online, tak ako e, zvyčajne. Ak e, počas tejto schôdze e, nebudú vznesené námietky, zápisnica bude prijatá. Poďme na bod 3 oznámenia. Predsedajúcej v tejto chvíli mám len jedno oznámenie. Dúfam, že to bude zaujímavé pre všetkých kolegov, pretože sa týka konferencie v Kite Habitat 3. My ako e, e, zástupcovia nášho výboru máme e, troch zástupcov, je to pani Vesfal, pán, aj pán Olbrich, teda dvoch zástupcov. Ja by som im teraz odovzdala slovo, aby nás poinformovali, teda obraciam sa na pána Olbrichta, ktorý sa zúčastnil E, tejto konferencie, pretože musí čo chvíľa odísť. Takže nech sa páči. Ďakujem, e, pani predsedajúca. Ja by som vás možno tak vo všeobecnosti e, informoval a môj kolega pôjde do väčších detajlov. Stretnutie Habitat 3 je organizovaná UN Habitat e, každých 20 rokov. Teda nejde o konferenciu alebo stretnutie, ktoré by sa konalo často. A celková atmosféra a ako aj ciele tohto podujatia sa menia. Čo je však veľmi zaujímavé, že toto stretnutie je založené na trvalo održateľných cieľoch OSN. To je ten prvý prvok. Je to konkrétne cieľ číslo 11 UN Habitat e, skoncipovalo e, novú koncepciu urbanizácie vo svete. Vznikla tzv. mestská urbánna agenda. A v Kýte bola reč práve o tejto urbánnej agende. A z hľadiska politického je veľmi zaujímavé, že si to vyžiada úsilie v najbližších mesiacoch a rokoch, aby na pôde OSN e, padlo e, rozhodnutie zaviesť e, takú všeobecnú politickú atmosféru hovoríte nielen o rozvoji miest, ale o riadení miest. Prečo? Pretože miestne orgány, miestná samozpráva E, bola vnímaná OSN ako neziskové organizácie. Teda toto je téma, ktorá sa týka miestnej demokracie. E, predtým bol prístup k miestnej demokracii ako k mimovládnym organizáciám, ako keby vlády a samozprávy v tom nemali e, žiadne slovo. A najrôznejšie združenia miestnej samozprávy, najmä celosvetové združenia miestnych samozpráv, ktoré E, vznikli aj v Európe. Vďaka, vďaka, vďaka týmto združeniam sa čím ďalej tým viac hovorí o potrebe rozvoja miest. Lebo na scéne sú nové prvky, ako napríklad smart cities, inteligentné e, mesta, respektíve miestna samozpráva mesta. Pretože keď hovoríme o riadení bolo by veľmi ťažké vôbec sa priblížiť k trvalžateľným cieľom. Teda v, v Kite sme hovorili, respektíve diskutovali na dvoch úrovniach. Na témach, ktoré sa týkajú mestách, o výzvach, o energetike v mestách, o doprave v mestách, najmä v, o právach mesta. Hm. Ja si myslím, že toto bola jedna, jedna, jedna z tém, ako postupovať v mestských oblastiach, aké výzvy čakajú mestské aglomerácie. A tá druhá úroveň bola o riadení. Nielen Európa, ale napríklad aj Singapur hovorili o potrebe partnerstiev, o viac úrovňových partnerstvách. A napríklad africkí kolegovia hovorili o potrebe decentralizácie pretože zatiaľ v Afrike decentralizácia nepostupila vôbec. Teda pre Afriku vyriešiť problémy miest je zaviesť prvok decentralizácie. Je dôležité, aby miestne orgány mali viac právomocí. Veľmi jasne na tejto konferencii sa znelo, že Európa bola v kvite e, veľmi silne zastúpená a my sme hovorili o rôznych témach, o nebezpečenstve recentralizácie, ktorá tu existuje. Teda o tomto bola reč. Mali sme diskusiu najmä o tom, čo je dôležité pre mesta. A posledná moja poznámka e, sa týka naozaj dôležitosti európskej delegácie. Teraz nemyslím na delegáciu z Európskeho parlamentu, ale vôbec, že E, do Kvita vycestovala delegácia zastupujúca Európsku úniu. E, mimochodom e, prebehla aj výstava, ktorú zorganizovala Európska komisia. navrhol by som, že najbližšie by mohla byť táto výstava organizovaná Európskou úniou ako takou a nie Európskou komisiou. Ale ja si myslím, že urobili sme prvý dôležitý krok práve toto bol veľmi dôležitý krok, že sme sa stretli že sme sa tam stretli delegácia, ktorá zastupovala Európsku úniu. Teda toľko z mojej strany. Európa ako taká bola dobre zastúpená. Európa uh, prispela veľmi pozitívne do diskusie a ukázali sme, že v Európe sme v týchto témach urobili veľa práce. Musíme sa však vyhnúť jednej veci. Na takýchto stretnutiach, na takýchto konferenciách nemôžeme hovoriť, že musíte nás nasledovať, pretože častokrát sa nám to stáva, že hovoríme, musíte nás nasledovať, ale tejto retorike je koniec. My len prezentujeme skúsenosti, lebo ako náhle povieme, musíte nás nasledovať, v tom momente dostanete reakciu európska kolonizácia skončila. My sa máme čo učiť aj od nich, pretože určite prezentujú veľmi zaujímavé myšlienky. Stretol som sa s veľmi fundovanými, napríklad právnikmi eh, z afrických štátov, čiže naozaj to bolo prínosné pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem. Eh, pani Westfal, nech sa páči. Áno, milý Jan, eh, skutočne nedá sa už tomu do, veľa dodať, eh, tomu, čo si povedal, ty ako jeden z mála si mal takú aktívnu časť, že si bol na paneloch, pričom ja uh, som bola skôr diváčkou, no a aj tak to bolo veľmi zaujímavé, že na konci konferencie v Kito 196 štátov nie sa zaviazalo, ale prijali rozhodnutie, že štáty berú hlasenie o svojich mesia, miestach. No a ako to vyhlásenie o podpore e, miest a akom rozsahu sa to bude realizovať, to uvidíme o 20 rokov. Tak ako si to práve pekne povedal, každých 20 rokov sa táto konferencia uskutočne v roku 2000. 26 pochopím. No a myslím, že možnosť do budúcnosti by bola, že keďže len ako Európania, ale aj svetové spoločenstvo vie, že v ďalších rokoch skutočne e, tri štvrtiny obyvateľstva bude žiť v mestva, mestách na celom svete, nie len v malých, e, veľkých alebo veľkomestách, ale aj v tých mega mestách, o ktorých Jan práve hovoril. A preto myslím, že je hodný čas, aby e, podujatia Habitat sa neuskutočňovalo každých 20 rokov, ale častejšie, aby sa dalo preveriť, čo bolo prijaté, pretože v konečnom dôsledku, ak sa nič mi neudialo, tak by to boli len prázdne slova. Ja aktuálne príčiny, pretože nie je náhoda, že tri štvrtiny ľudia v blízkej budúcnosti na neskôr v roku 2050 budú žiť v mestách, tak to sa bude veľa odohrávať, veľa sa zmení a jedna kľúčová záležitosť je klimatická politika. A prepačte mi prosím, ale dnešný deň, dnes ráno, keď som sa zobudila, to bola facka aj do tvára Európskeho parlamentu, keď ide o klimatickú politiku, myslím tým nového prezidenta, ktorý bol zvolený v USA, pretože pán Trump ako nový prezident oznámil, že sa necíti zaviazaný klimatickými cieľmi, a to je veľmi dôležitá vec, ktoré, ktorá zohrávala v Kito dôležitú úlohu, pretože a samozrejme v mestách je veľmi dôležitá klimatická politika. A preto jedna žiadosť, povedal to aj Jan, Európsky parlament chce byť zastúpený rovnako ako Európska komisia, čiže výstava alebo otvorenie Mm, časti Európskej komisie. Bolo by dobré, aby to bola celá Európska únia, aby sa to nerozdielalo, pretože my ako Európania a s tým, čo sme prijali ako agendu pre mesta, aj s možnosťami, ktoré máme alebo budeme mať, musíme preveriť, či sme na správnej ceste. Takže hľadiska mm, bolo bol, bol súhlas a prísľub, tak ako povedala komisia, eh, sa zasadzovala za partnerský model, partnerstva. No a stretla s veľkým súhlasom. No a myslím, že sme na správnej ceste. My nesmieme eh, si stanoviť eh, prsta a so zdvihnutým, e, stanoviť cieľ a so zdvihnutým prstom povedať, že sme e, lepší nie. Môžeme však prikladať návrhy, budovať siete a veci, ktoré pre nás sa dobre vyvíjajú, môžeme ich e, prezentovať ďalším, či sa dobre menia v rukách samotných miest a jednotlivých štátov. Ďakujem pekne. Pán Albrecht, veľmi neformálne vám poviem, pretože Skončilo sa to tak, že sme prijali novú mestskú agendu OSN. Je to veľmi dôležité pre našich kolegov vo výbore regi, aby sa zoznámili s textom novej mestskej agendy. Z textu jasne vyplýva, že Európska mestská agenda je nástrojom pre implementáciu celosvetovej mestskej agendy. Teda je tam istá doplnkovosť medzi týmito dvoma dokumentami, teda celosvetová agenda e, zohráva e, dôležitú úlohu aj v Euró- na európskej úrovni, napríklad čo sa týka Smart Cities. Je veľmi dôležité alebo zaujímavé pre kolegov e, zoznámiť sa so záväzkami, ktoré boli prijaté v posledný deň, aby sa dosiahli ciele trvalo udržateľného mestského rozvoja prezentované boli aj európske záväzky, teda záväzky Európskej komisie, ktorými Európa prispieva do e, celosvetovej, do celosvetových cieľov, napríklad e, rozvoj e, harmonizovaného rozvoja miest. Musí existovať v prvom rade veľmi jasná definícia miest a ďalej je tam podpora spolupráce miest v celosvetovom mestskom rozvoji. Teda toto je príspevok Európy do celosvetového rozvoja. Teda zoznámte sa s týmto dokumentom kolegomia, pretože je to veľmi zaujímavý dokument pre všetkých mojich kolegov. Teda sú to záväzky Európskej komisie do celosvetových tém týkajúcich sa mestského rozvoja. Ďakujem. Ďakujem obidvom zástupcom nášho výboru na konferencii Habitat 3. Som veľmi rada, že dvaja naši členovia sa zúčastnili tohto podujatia. Myslím, že boli výbornými zástupcami na tejto konferencii. Ďakujem ešte raz za e, sumár, za informovanie a budeme naďalej sledovať e, celosvetový vývoj tém týkajúci sa rozvoja miest. E, sú sa len poznámky, komentáre a k tomu tak nie je, pristupujeme k hlasovaniu. Ako som už e, povedala, nebudeme hlasovať o jednej zo správ. Budeme hovoriť o správe pána Čiku, o Fonde Solidarity Európskej únie a o hodnotení tohto fondu. Každý rok komisia vypracúva správu o implementovaní, o realizácii tohto fondu. Bolo tomu tak v oktobri 2015 o stave z roku 2014 náš výbor využil príležitosť a prišiel so správou z vlastnej iniciatívy. Náš e, spravodajca odprezentoval túto správu v júli tohto roku. Po odprezentovaní tejto správy komisia vydala e, správu o stavu z roku 2015 a náš e, spravodajca vypracoval správu spolu s kompromisnými návrhmi. E, všetky e, výbory, teda e, rozpočtový výbor a výbor kont, prišiel s pozmenujúcimi návrhmi pán Čiko, Áno, je v miestnosti. Radi, radi, radi by ste sa ujali slova? Nech sa páči, ďakujem. Eh, semplicemente Presidente per dire che credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Chcem len povedať, že si myslím, že sme odvedli dobrú prácu a snažili sme sa nájsť eh, naozaj vyváženú pozíciu, keďže eh, je to veľmi citlivá otázka. A je treba vytvoriť aj odlišnú e, kultúru, e, nastaviť inak e, načasovanie, pretože sú to naozaj veľké drámy, ktoré sa odvíjajú. Takže ja by som chcel poďakovať všetkým deňovým spravodajcom a verím, že sa nám teda podarí prijať tento návrh. Ďakujem. Thank you. Thank you. So Ďakujem. Navrhujem teda, aby sme pristúpili k hlasovaniu. Začíname kompromisom 4. Kto je za, proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pokračujeme pozmeňujúci návrhom 34. E, Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 36 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 37 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeniaci návrh 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 39 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pokračujeme kompromisom 5 kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Ideme ďalej na kompromis 6. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Návrh 45. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Pozmenujúci Mm, pardon, e, kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Prvá časť pozmeňujúceho návrhu 1. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Hlasujeme o jednotky, o prvej časti 50 jednotky Opakujeme hlasovanie. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Druhá časť 51. Nie. Pokračujeme kompromisom 9. Ospravedlňujem sa. 9. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijatí. Pokračujeme pozmeňujúcim návrhom 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Pokračujeme pozmeňujúcim návrhom 62. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. 63. Za? Proti? Zdržali sa? prijatí. 64. Za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Návrh 65. Za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 69 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 70 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ospravedlňujem sa, prijatý Teda 70 je prijatá. Hlasujeme o 71. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. 72 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 81 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 82 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 98. Dúfam, že je to správne. Áno, 98. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 100. Ústny pozmeňujúci návrh. Sú nejaké námietky proti tomu? Nie. Dobre. Takže hlasujeme aj s ústnym poslaneckým návrhom za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 108 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 109 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí 2 za, proti, zdržali sa prijatí pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Dobre, ospravedlňujem sa, Tie, tento pozmeňujúci návrh posporuje spravodajca a v každom prípade overíme si to pretože som nevidela výsledok. si návrh číslo 3. Elektronické hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. rozdielom jedného hlasu. Pozmeňujúci návrh 4. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 5. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 1. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 13. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 28 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 29 za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz prejdeme k odporúčaniam výboru pre rozpočet. Alebo odporúčanie 8. Takže to bezpredmetné odporúčanie C za, proti, zdržali sa zamietnuté. D za, proti, zdržali sa zamietnuté. E za, proti, zdržali sa zamietnuté. F za, proti, zdržali sa prijaté. 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, to si overíme, štvorku si overíme, elektronické hlasovanie, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 5 za, 5, rozpočet 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Prúčanie výboru pre rozpočtovú kontrolu. Jedna za, proti, no, takže pardon, je to bezpredmetné. D, prejdeme priamo na D, výboru pre rozpočtovú kontrolu za, proti, zdržali sa zamietnuté. E za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté 3 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz prejdeme na sedmičku za, proti, zdržali sa zamietnutí. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. 38, dvoch časti, teda 13 dvoch časti a druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Záverečné hlasovanie menovité, hlasovanie je otvorené. Ukončené. A správa bola prijatá. Gratulujeme pán Čiko. Ďakujeme pekne za hlasovanie. Okay, we can... Mm, dobre, takže budeme pokračovať eh, v našom programe s ďalšími bodmi. Teraz sa uskutoční výmena názorov s pánom Enrikom Rossim, podpredsedom a pánom Nikolasom Brooksom, riaditeľom pre politiku súdržnosti konferencie okrajových prímorských eh, regiónov. Konferencia bola založená v roku 1973 a je to think tank, umistická organizácia pre prímorské regióny, zastupuje 160 regiónov z 28 krajín, tak členských ako aj nečlenských krajín EÚ. Existuje 6 geograficky podmienených eh, komisie, každá má vlastnú organizačnú štruktúru a podporuje projekty spolupráce medzi eh, členskými regiónmi o mm, otázkach záujmu. Dnes sa uskutočí výmena názorov o práci konferencie s týmito dvoma pánmi a každý z nich dostane slovo na stručné eh, vyjadrenie približne 10 minút a potom a budú môcť eh, poslanci klásť eh, otázky. Takže pán Rossi, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážení členovia výboru eh, pre regionálne záležitosti Európskeho parlamentu, Ďakujem za pozvanie v mene konferencie pre e, periférne morské, e, zamorské regióny. By som e, sa vám chcel poďakovať za vašu prácu. Som podpredsedom tejto politickej organizácie, ktorá zastupuje 150 regiónov v celej Európe. My pevne, sme pevne presvedčení o koheznej politike, chceme, aby fungovala a chceme e, spomenúť aj všetky jej prínosy, e, ktoré vychádzajú zo základných princípov solidarity, teritoriality a integrácie sociálno-ekonomického charakteru. Minulý týždeň e, všeobecné, na zasadnutí sme prijali prvý dokument, ktorý by som chcel teda neskôr popísať, ale najprv sa budem venovať v minulosti E, politika súdržnosti e, mala za cieľ e, vlastne umožniť všetkým regiónom plne sa zúčastniť na vnútornom trhu, čeli teda možným nerovnostiam, ktoré by mohol tento so sebou prinášať. A vnútorný trh teda od začiatku, na to, aby dobre fungoval, si vyžadoval politiku súdržnosti a vyvažovania. Dnešná finančná kríza si e, toho vyžaduje ešte viac, si e, potrebuje politiku súdržnosti o to viacej. Práve preto, aby sme znižovali negatívny e, dopad krízy na jednotlivé európske regióny, na tie najchudobnejšie, ale aj tie bohatšie. Okrem iného treba tiež pripomenúť, že politika súdržnosti jedinou verejnou politikou investícií, ktorá je k dispozícii všetkým európskym regiónom Vieme, eh, že Európska komisia hovorí, že každé euro investícií v období 2007 až 2013 bolo schopné generovať 3 eh, eurá, totočné eh, eurá HDP do, teda v ďalšom období. A my vieme, že rast pre nás všetkých je prioritou. Tento koncept rastu zdôraznil aj e, predseda e, Európskej komisie Juncker. Žiaľ, v jeho prejave o stave únie nenájdeme žiaden odkaz na politiku e, súdržnosti, štrukturálne fondy. My chceme veriť, že išlo iba o pozabudnutie, ale je dobré vedieť, že regióny pracujú a zasadzujú sa, ako je len najlepšie možné pre ne aby eh, realizovali ciele štruktúrálnych fondov. Pripomínam, že môj eh, eh, región, ako aj mnohé ostatné, dokonca anticipovali ciele politiky súdržnosti, vytvorili zoznamy vlastne firiem a iných pre ktorých mali byť vyčlenené financie e, v rámci politiky súd, súdržnosti. Takže my sme ešte e, predbehli vlastne politiku štrukturálnych e, fondov. Ešte chcem vyjadriť pár výhrad k návrhu, ktorý je v obehu. Pokiaľ ide o revíziu finančného rámca, čo by e, vlastne umožnilo e, regiónom e, využívať tieto fin- financie aj za iným účelom, než ako to bolo pôvodne dohodnuté. V realite by sme sa mali naozaj pýtať, či je potrebné robiť tieto iné politiky, ktoré si dnes vyžadujú E, nutné riešenie, ako napríklad v oblasti e, imigrácie. E, musíme sa pýtať, či na to postačuje 1% HDP v Európe. Je to myšlienka na zamyslenie, ktorú navrhujem. Totiž to už vo viacero rokov sa nenavýšil rozpočet pre Európu, ale zároveň sa zvyšujú potreby Európsky e, projekt stagnuje a nemôžeme e, viac e, váhať ďalej redukovať financie pre EÚ. Víziu, ktorú navrhujem do budúcnosti, tá je jednoznačná politika kohezie musí sa stať politikou, ktorá bude dobre zakorenená v, v zmluvách Európskej únie a našou úlohou je obnoviť zmeniť e, konotáciu e, tejto politiky, ktorá bola vnímaná ako negatívna. E, viac než kedykoľvek predtým politika súdržnosti musí zabezpečiť úzke prepojenie s celou politikou ekonomického riadenia v Európskej únie. Napríklad diskusia, ktorá vlastne politiku súdržnosti dáva do rozporu s finančnými nástrojmi, podľa môjho názoru nie je užitočná Niektorí hypotizujú napríklad e, dokonca jej e, zrušenie alebo e, zredukovanie politiky súdržnosti, pretože vranie je moderná. Treba ju nahradiť finančnými nástrojmi, ktoré však majú negatívny efekt a to ten, že sa nedajú dobre uplatňovať v periférnych regiónoch a sústredujú sa skôr na bohatšie regióny. E, všetko e, vlastne nevyriešia e, intervencie na trhoch, potrebné sú štrukturálne fondy na to, aby sme zrealizovali ciele dôležité pre regióny a na to, aby sa vytvorili podmienky vhodné pre rozvoj. To neznamená, že sme proti Junckerovmu plánu, ale musíme integrovať tieto rôzne zdroje. E, želáme si nový prístup, ktorý by viac e, zohľadňoval aj regióny a koordinoval e, toto s viacročným plánovaním, ktoré by zabezpečilo vyšší rast a vyššiu mieru zamestnanosti. Myslím, že my, regióny, musíme za týmto účelom sa ponáhľať, predostrieť návrhy a navrhnúť, ako zabezpečiť lepšiu e, interakciu príspevkov a e, finančné politiky a finančné nástroje. Ja by som chcel robiť jeden návrh, e, ktorý považujem za dôležitý pre budúcnosť. Podľa mňa treba posilniť ex ante podmienenosť, teda zdroje ešte selektívnejšie využívať a E, to za účelom iba projektov, ktoré majú naozaj európsku dimenziu, nie len národnú alebo regionálnu. Treba tu mať teda e, e, víziu a stratégiu, ktorá bola naozaj spoločná. Napríklad v mojom regióne sme chceli, aby regionálny plán rozvoja, teda všetky zdroje, ktoré spravujeme. E, e, sa točilo do pojatých e, základných cieľov, ktoré navrhuje Európa 2020, výskum, vývoj, klimatické zmeny, boj proti chudobe a tak ďalej. Náš regionálny rozvojový plán vlastne sa sústredí na týchto 5 cieľov a Trede tu e, aj o nielen o štruktúrálne e, fondy, ale aj naše regionálne zdroje. Ja si myslím, že by sme sa mali e, snažiť o takéto silnejšie prepojovanie štrukturálnych fondov a stratégie Európa 2020, aby sme naozaj zabezpečili spoločnú stratégiu a dosiahli e, v celej Európe e, ciele, ktoré si Európska únia stanovila aj teda keď e, za pomoci odlišných nástrojov. Toto by umožnilo čeliť fragmentácii a viac by sme podporovali rast, zamestnanosť a efektívnejšie využívali naše zdroje. Nie sme za uplatňovanie makroekonomickej kondicionality, e, ktorú svojho času žiadali mnohí. E, toto platí hlavne pre Španielsko, Portugalsko. E, tu je dôležité, dôležitá otvorenosť E, ktorú signalizovala komisia, ale treba dávať pozor, regióny nemajú zodpovednosť, pokiaľ ide o rešpektovanie pravidiel paktu e, flexibility. Takže z môjho pohľadu by to bolo v rozpore ekonomickom aj politickom, e, keby mali byť penalizované za niečo, za čo nie sú zodpovedné. Okrem e, toto, ak by sa to zrealizovalo, mohlo by to mať negatívny vplyv na obyvateľstvo. A potom by sme sa nemuseli čudovať, ak Európska únia, e, ak by jej hrozilo, že sa opäť na ňu bude nazerať ako na nejaký byrokratický subjekt, ktorý e, bráni rastu pomocou svojich byrokratických návrhov. E, môj región a myslím, že to platí aj pre mnohé ďalšie, e, e, zrealizoval mnoho e, projektov na podporu zamestnanosti a rastu a podnikov, ktoré investujú vďaka Európskej únie, E, príspevky Európskej únie mali naozaj významnú úlohu. Možno by sme mali nájsť e, nástroje, ako e, lepšie toto preukázať, ukázať občanom, uprediť na to ich pozornosť. A tiež je treba zjednodušovať, odburávať nadmernú byrokraciu. Myslím, že sa treba viac sústrediť na výsledok. A na záver Ehm, politika súdržnosti pre eh, obdobie po roku 2020 eh, by eh, sa mala pridržiavať svojich pôvodných cieľov, odbúrávať rozdiely nerovnosti medzi regiónmi a konsolidovať svoju úlohu ako centrálna politika pre rast v Európskej únie. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you, thank you. Ďakujem veľmi pekne. Pán Brokers, máte slovo teraz a môžete pokračovať. A prednes vašu prezentáciu ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne všetkým. Ja by som sa chcel predstaviť, som Nikolás Brooks, riaditeľ zodpovedný za regionálnu politiku na konferencii. Ja by som dnes rád vám predstavil výsledky niekoľkých štúdií, ktoré sme zrealizovali v rámci CPMR, našich členských štátov a regiónov. Prvá vec súvisí s teritoriálnou dimenziou finančných nástrojov v rámci koheznej politiky. No a potom sa pár minút budem venovať prezentácii kľúčových výsledkov ďalšej štúdie, ktorú sme zrealizovali minulý rok o úlohe regiónov v rámci regionálnej politiky. No a, a tieto štúdie nájdete pred vstupom do miestnosti okrem toho. My v rámci CPMR sme sa zaoberali posledných pár rokov a budovaním dôkazov, dôkazového materiálu o tom, ako funguje kohezná politika. Jeden z kľúčových aspektov, ktorý sme chceli preštudovať, bolo využitie finančných nástrojov. Zaoberali sme sa správami, ktoré už existovali. Myslím, že výbor Regi nedal ich pár k tejto téme, ale Žiadne z nich sa nevy, e, nezaoberala témou, ktorom sme sa chceli zaoberať. A prvá otázka je, že či existuje teritoriálna dimenzia a finančných nástrojov kohecnej politiky, to je prvá vec, ktorú sme sa chceli zaoberať. Druhá vec bola, či sú finančné nástroje najvodnejším nástrojom na dosiahnutie cieľov koheznej politiky. Takže zatekom tohto roka sme spustili prieskum v rámci našich členských regiónov, celkovo 36 regiónov, ktoré sa zúčastnili to štúdie z 15 rôznych krajín a ako vidíte na tejto mape, eh, vidíte, ktoré regióny sa zúčastnili a my sme chceli zaistiť dobré pokrytie z hľadiska kategórií regiónov, a tie menej rozvinuté, viac rozvinuté prechodné transregióny, ale aj tie najvzdelanejšie regióny alebo ostrovy, rôznou tiež rôznou ústotou obyvateľstva. No a v štúdii sa prejavili štyri hlavné veci. Poprvé, vzťahu k účinnosti finančných nástrojov, pretože na začiatku, a viete to lepšie ako ktokoľvek iný, na začiatku tohto programovacieho obdobia Európska komisia hm, stavila finančné nástroje ako spôsob hm, tvárania pracovných miest a zamestnanosti. A mal, to byť, mal to mať pákový efekt. A hovorili, že to spôsoby zamestnanosti to sme chceli no, vývola zamestnanosti a my sme to chceli preveriť. No a prvý výsledok je, že áno, tvrdenia Európskej komisie um, boli overené, vytvorili sa nové pracovné miesta, vidíme ešte to na tejto mape. ale stredné podniky to predstavili, alebo teda podporilo. Áno, finančné nástroje vytvorili a malý pákový efekt, nebudem čítať príklady, ale no, no ten, ten prvý, čo je príliš malé, nemôžem nieraz sa to prečítať, ale de Crucion, eh, región, kde alebo multiplikačný efekt 5,8 vďaka použitiu finančných nástrojov v rámci posledného programovacieho obdobia. Rovnako to podnetilo súkromné investície. Niektoré regióny povedali, že ten opakovaný charakter finančných nástrojov bol veľmi dôležitý čas krízy, no ale a to je druhá vec a druhá, druhé zistenie, ktoré sa jasne prejavilo je, že ja alebo my, a preto sme požiadali o názor regionov, je, že finančné nástroje by nemali plne nahrádzať granty v rámci koheznej politiky. No a prečo? Poprvé, pretože finančné nástroje nemôže podporiť projekty vo všetkých 11 tematických oblastiach politiky. A keď sa pozriete na tabulku pravo dole, tak eh, ukazuje to od finančných nástrojov vytvorených regionálnou 3, ktoré používajú finančné nástroje a vidíte, že sú veľmi účinné, používajú sa pre tematické ciele 1, 3 a 4, a čiže konkurencieschopnosť, eh, výskum, inovácie, nízkouhlíkové hospodárstvo, ale ďalším tematickým oblastiam. Takže to je jeden, jedna z prvých vecí. Druhá vec je, že naše regióny nám povedali, že keď chcete financovať riskantné alebo inovatívne projekty, tak granty sú väčšinou na efektívnejším spôsobom, ako to robíte. A jasné je, že finančné nástroje sú najlepšie na podporu projektov, a, tak ako povedal prezident Rossi, ako to vysvetlil. Ďalšia vec, ktorú sme sa poučili, je, že finančné nástroje sa menej používajú v regiónoch ako tých menej rozvinutých ostrovoch alebo s nízkou hustotou obyvateľstva, lepšie na konkurenčných, konkurenčných trhoch. No a ďalej sú regióny s malým množstvom prečných programatika v Holandsku, kde bolo prijaté rozhodnutie nepoužívať finančné nástroje, pretože bolo príliš komplexné. A ďalšia vec, ktorá sa jasne prejavila, je konkurencia medzi finančnými nástrojmi, ktoré podporujú podporovaných väzné eh, politiky a zárukami, požičkami, ktoré už existujú na národnej úrovni, úrovni. Takže to je otázka o, tu je otázka o pridanej hodnote finančných nástrojov kohezné politiky. Takže tretia vec, tretie zistenie je, že finančné nástroje fungujú, ale úspech finančných nástrojov závisí od regiónov a členských štátov, ktorí sa nachádzajú, alebo krajín, ktorých sa nachádzajú. A štvrté posledné zistenie súvisí s komplexnosťou finančných nástrojov a chápame, že sú snahy v rámci revízie zjednodušiť to, ale ukáže až čas, či to bude účinné. Momentálne spätná väzba, ktorú máme z regiónov, je, že je tu konfliktná legislatíva medzi na európskej úrovňou. Tu istý zmetok eh, o usmernenia štátnej pomoci a v niektorých prípadoch eh, to odráza regióny. A napríklad eh, Lár alebo Baskicko Španielsko používa, používali finančné nástroje v, minulos, v minulom programovacom období, ale z týchto dôvodov sa rozhodli, že ich nebudú používať. Niektoré regióny hovoria o príliš úzkých kritériách nárokovateľnosti je tiež veľký problém. No a na záver. Z prieskumu, prieskumu jasne sa ukázalo, že úroveň administratívnych kapacít, expertízy je veľmi rozdielný, sú veľmi rozdielne medzi jednotlivými regiónmi a vidíme, že regióny, ktoré používajú a používali finančné nástroje v predchádzajúcom programovacom období, tak ich používajú opäť, pretože už majú skúsenosti. Takže na záver prvej časti prezentácie Chcel som len pár odporúčaní, ktoré sa jasne prejavili. A ako už e, povedal pán Rossi, e, vyplýva tu, že kohostná politika v budúcnosti by mala kombinovať granty a finančné nástroje, ciele, e, misie, projekty. Sú tu, ktoré sú jasne prepojené s výhodou či už jedných alebo druhých a zvyšené používanie finančných e, nástrojov e, by sa nemalo odporúčať vždy. Už e, to viackrát jasne zaznelo. Posledné posolstvo, ktoré zaznelo, je, že je tu potrebná väčšia flexibilita pri využívaní finančných nástrojov v budúcnosti. A teraz pár bodov týkajúci sa druhej štúdie, ktorú by som rád dnes predstavil E, tam ide o štúdiu o úlohy, e, úlohe partnerstiev regiónov v aktuálnom e, období. Tu sme sa zaoberali článkom 5 o partnerstvách a viacúrovňovom riadení. A chceli sme sa pozrieť, do akej miery sú naozaj zainvolované regióny do politiky súdržnosti. Približne 40 regiónov nám odpovedalo zo 16 krajín. Tu Vidíte, ako boli e, rozmanité tie regióny, ktoré sa e, zúčastnili nášho, našej štúdie a e, vidíte tu aj ich mieru vlastne zainteresovania. Žiadna miera decentralizácie a miera zodpovednosti v určitých krajinách. Napríklad v Španielsku vidíte, že regióny sú skôr sprostredkovateľmi napriek tomu, že e, v Španielsku na regionálnej úrovni je veľa kompetencií a na druhej strane v Írsku regióny majú nízke kompetencie, ale majú e, e, vlastne i iné postavenie, postavenie manažujúceho orgánu. Takže to je veľmi zaujímavé článok 5 eh, vnímali regióny ako veľký úspech, povedali, že sú eh, tam zainteresované, ale to, čo sme my vnímali, je, že je tam rozdiel medzi tým, či sú zainteresované a, a tým, či majú zodpovednosť. Z nášho pohľadu, a to tiež vyplynulo zo štúdie, eh, to súvisí s vágnosťou článku 5. Ľahko sa povie, že splňajú všetky predpoklady článku 5 ale nemusí to znamenať, že sú naozaj aktívne zainteresované. A ďalšie potomstvo bolo, že regióny sú kompetentné v oblastiach, eh, kde intervenuje politika súdržnosti. Videli sme, že eh, článok 1.7.4 eh, nevedie k tomu, aby sa tu dostatočne zohľadňovali určité aspekty. A tu vidíme e, prepojenie medzi tematickými e, cieľmi a mierou e, kompetencií regionov. A záverom tu je, že aj v centralizovaných štátoch regióny majú tendenciu, že sú asociované na všetkých tematických cieľoch koheznej politiky. A na záver mojej prezentácie pár odporúčaní prepojených so štúdiou. Myslíme si, že e, partnerstvá by boli kvalitnejšie, keby článok 5 e, bol naozaj účinný. Na toto by sa mala komisia v budúcnosti pozrieť. A s tým e, prepojené je aj, že jeden zo spôsobov, ako zabezpečiť kvalitné partnerstvá, je zabezpečiť vysokú mieru zodpovednosti aby komisia naozaj chránila tie základné princípy Eh, partnerstva. A myslíme si tiež, že treba sa viac sústrediť na ostrovné regióny. Podľa našej skúsenosti tomu tak vôbec to teraz nebolo. Ďakujem za pozornosť. Uh, eh, ďakujem veľmi pekne, pán Brooks. Všetci ma eh, ospravedlnia, poznajú ma, že ja sa asi na každom zasadnutí pomýlim v menách, takže ospravedlním sa ešte raz. A teraz už by sme pokračovali ďalej v našej diskusii. Pani Breso. Ďakujem, pani predsednička. Chcem eh, poďakovať eh, pani podpredsedovi a riaditeľovi CMR, CPMR za jeho slova a úvahy eh, na margo politiky súdržnosti, ktoré idú do veľkej miery tým e, smerom, e, na ktorom sme aj my začali pracovať e, v našom výbore. Takže vypočutie si vášho príspevku je takým príspevkom k našej práci v tejto oblasti o budúcej podobe politiky súdržnosti. Eh, chcela by som spomenúť pár bodov k jednej z prvotných príčin, ktoré eh, nám spomenul eh, pán Rossi, podpredseda konferencie okrajových primorských regiónov. Keď sa pozrieme na údaje z roku 2014, vidíme, že nie len, že tu e, zostáva silný rozdiel medzi periférnymi oblastiami a tými e, centrálnymi v Európe, ale tie regióny, ktoré sú v e, strede Európy, zažili v tomto období s malými výnimkami dopad krízy veľmi silne a teda investičný potenciál sa tam znížil a je dôležité, aby e, politika pomáhala všetkým regiónom e, udržať si krok v kompetencii e, so zvyškom sveta, pretože samozrejme táto kríza Európu oslabila oproti zvyšku sveta. A teda určite súhlasíme a myslím, že by bolo dôležité pre nás, keby na základe toho, čo ste nám spomenuli, eh, napríklad eh, či všetky lokálne autority tu vnímajú potrebu zjednodušovania a nejaké konkrétne príklady a konkrétne návrhy by nám určite pomohli eh, túto zásadu alebo toto želanie pretaviť e, do e, nejakej konkrétnej podoby zjednodušenia. Aj keď teda komisia na tom pracuje. Ale bolo by dôležité mať hodnotenie aj zo strany tých, ktorí priamo e, narábajú s fondami. A chcela by som sa spýtať e, podpredsedu Rosiho, ako on vníma jednu tému, na ktorej sme veľmi pracovali a je to teda téma synergií, nie nahradenia, ale synergii medzi Junckerovým plánom FC a politikou súdržnosti a regionálnou politikou. My e, v zásade sme pracovali na jednej strane na tom, e, že aj e, teda Junckerov plán by mal mať väčší dopad na celom území Európskej únie a že e, možné synergie by mali správe tým smerom, ktorý spomenul pán Brox pred chvíľou teda, že Junckerov plán by mohol podporovať súkromné dôležité investície, ktoré môžu byť e, koordinované vo vnútri e, jednotlivých regionálnych politík, e, napríklad pokiaľ ide o zlyhania trhu, tak aby sa umožnili aj väčšie investície. Rada by som si vypočula nejaké možné e, príklady, ako vy konkrétne vidíte takúto synergiu medzi používaním fondov pre regionálnu politiku e, za tým účelom, aby sa nejaký sektor vybudoval, aby sa vybudovala nejaká oblasť e, lokalita a, a ako by sa to dalo využiť na veľké projekty, ktoré nie sú e, podporiteľné z politiky súdržnosti. Za týmto účelom využiť teda aj zdroje Junckerovho plánu. To by ma zaujímalo, pretože sa diskutuje o druhej fáze Junckerovho plánu. Začíname na tom pracovať. A zaujímal by ma váš názor práve na tú tému, ako by ste si predstavali vy túto synergiu, pretože eh, tá ešte nie je plne daná, je veľmi málo príkladov skutočnej synergie. Takže ako konkrétne si predstavujete, že by to malo vyzerať? Alebo myslíte si, že to je možné? Pretože nie všetko je možné. Ak je to možné, ako by to malo konkrétne vyzerať? Čo navrhujete pre druhú fázu Junckerovho plánu? Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Pán Jakovčič, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte mi v prvom rade využiť túto príležitosť a pozdraviť starého priateľa pána Rossiho. Mal som tu možnosť e, výborne spolupracovať e, s ním v časoch, e, keď som bol prefektom istrijského regiónu. Je skutočne pre mňa veľkou radosťou stretnúť vás na tejto pôde. Na úvod by som rád skonštatoval, už viackrát som tu spomenul, svoje srdce som zanechal na regionálnej úrovni v Istrii. A potom som sa však stal poslancom Európskeho parlamentu. A preto ja skutočne zdieľam všetky tie obavy, ktoré pán Rossi vyjadril vo svojej prezentácii. Spomenul i to, že pán Juncker v, stave o, v správe o stave únii nehovoril o koheznej politike, o regionálnej politike a myslím si, že to bolo zámerne, nebolo to náhodou som si istý, že mm, po roku 2020 eh, budeme potrebovať lepšiu regionálnu politiku, lepšie štruktúrne fondy, ale nie som si istý, že tomu tak bude. Regionálny rozvoj je v súčasnosti zaznávaný. Nie je to prioritou, ako keby naše priority v Európskom parlamente boli iné. A práve z tohto dôvodu by som rád podporil pána Rossiho, ako aj celú konferenciu krajových prímorských regionov, ktorej som bol členom. Ja chcem vyvinúť tlak na, na naše vlády, na vaše vlády, aby, e, tá, aby kohezná politika si zachovala svoju úroveň v súčasnej dobe. V zmysle subsidiarity, ktorá je zmienená v Lisabonskej zmluve, a s ktorou máme problémy pri implementácii. Na toto by sme nemali zabudnúť. Ale chcem urobiť e, ešte jedno vyhlásenie. Chcem e, vyjadriť súhlas s tým, že nemali by sme e, zaznávať balík stability. Diskutoval som so španielským španielskými a, a portugalským ministrom bolo veľmi zaujímavé rozprávať sa s kolegami z Baskická z Katalánska zo skupiny ALDE. Spomínali, že nemali by sme zohľadňovať eh, zlé vládnutie Španielsku. Samozrejme, toto má inú konotáciu, iné politické dimenzie. Ale tak, ako to povedal pán Rossi, tu hovoríme o inej úrovni dôležitosti tejto témy a práve preto by som rád vyzdvihol, že ak sa nám nepodarí financovať regionálne projekty, budú strádať občania a my im nesmieme uškodiť. Môžeme rozprávať do nekonečna o regionálnej politike, ale na koniec môjho príhodu som sa povedať, že skutočne mi veľkou cťou e, privítať tu medzi nami pána Rossiho. Ďakujem a ja by som chcela poďakovať e, prezidentovi Rosimu a pani Bruxovi za ich dnešný príspevok u nás na výbore. Som veľmi rada, že sa opäť upriamuje pozornosť na periférne námorné regióny e, a je to preto, že práve e, my sme sa zaoberali e, veľmi často e, témou aj ostrovných regiónov. Text z februára je napríklad takouto prácou, kde sme žiadali upremiť pozornosť na tieto témy. Takisto e, mali diskusiu na pléne, aj z hlasovania vyplynula široká podpora a vidíme, že eh, v diskusii podpor, pokračujeme dodnes na našom výbore aj v iných fórach. Okrem teda obáv ohľadom e, inej definície mnohých európskych politík, pokiaľ ide o ostrovné regióny alebo periférne regióny, Dôležité je zaberať sa aj politikou dopravy, e, turizmu, poľnohospodárstva. A ja si myslím, e, že toto by práve bola tá správna e, cesta, aby sme prekonali štruktúrálne limity, ktoré dnes ešte stále brzdia rast mnohých regiónov a na to, aby sme zabezpečili princíp teritoriálnej súdržnosti. Pretože ak politika súdržnosti DG Regio a náš výbor sú primárne kompetentné, je veľa ďalších inštitúcií, ktoré sú zainteresované a ktoré môžu značne ovplyvniť tieto politiky, ktoré pomáhajú periférnym regiónom. Chcem uviezť len dva príklady, bez toho, aby som e, bola príliš dlhavá. Pracujeme aj e, na Sicílii e, na týchto témach. E, chceme, aby tu bola kompatibilita so, štátnymi, so štátnou podporou pre letiska, kde je menej než 3 milióny pasažierov alebo kde sa prekročí určitá vzdialenosť od iných letísk. Toto sú dôležité podmienky a často predstavujú e, obmedzenia, ktoré e, sú neprekonateľné. E, cieľom by malo byť sústrediť sa v nariadení o štátnej pomoci na osobitné podmienky, výnimky týkajúce sa vzdialených regiónov. V tejto fáze je treba konať a CPRM tu má veľmi významnú lobistickú úlohu zastáva spoločné záujmy. A teda určite by sa malo snažiť e, e, o dialog s komisiou aj e, parlamentom. Otvárajú sa tu mnohé príležitosti, napríklad v oblasti dopravy, pretože to je oblasť, ktorá má veľký vplyv na život občanov, ktorí žijú v týchto regiónoch, pretože mobilita to znamená konkurencieschopnosť. A potom téma dopravy. E, tu chcem spomenúť, čo som povedala v nariadení 2008 e, 2008 pokiaľ ide o letiska. Tam sa spomínajú tri e, články týkajúce sa e, povinnosti poskytovania verejných služieb Určité letecké spojenia môžu byť považované za e, absolútne zásadného významu pre socioekonomický rozvoj daného regiónu a teda treba ich podporovať. E, sú tu rôzne kritéria, ich interpretácia nie je vždy jasná a preto e, práve komisia reviduje určité usmernenia v tejto súvislosti a otvorila verejné konzultácie. E, treba prekonávať štruktúrálne e, nevýhody a preto si myslím, že by bolo e, dobré zasadiť sa za, extenzívne, za extenzívny výklad týchto článkov. Mohli by sme uvieť ešte aj ďalšie príklady, ale ja by som rada sa zastavila tu a povedala, že treba myslieť na tieto vzdialené regióny aj v mnohých ďalších oblastiach ako poľnohospodárstvo, pretože je jasné, že poľnohospodárske e, produkty e, z vzdialených regiónov majú oveľa vyššie e, produkčné náklady a to treba zohľadniť. Aj toto je práca ex ante pred prijatím týchto právnych úprav a samozrejme nepostačuje, aby sa tým zaoberal generálne riaditeľstvo regio je tu potrebná ad hoc eh, stratégia, ale dôležitá eh, diskusia, eh, ktorú vedieme my tu práve teraz. Ďakujem veľmi pekne, pán Žula, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som tiež chcel poďakovať pánom Rosimu a Bruxovi za prezentáciu a za diskusiu, ktorá prichádza v dobrej chvíli, v správnom čase, pretože ide o témy, ktoré sú veľmi aktuálneho charakteru aj pre náš výbor REGI. Všetky informácie, ktoré sme dostali, e, najmä výsledky štúdie o finančných nástrojoch, sú na najvyš aktuálne a je to cenný vklad pre správu pána Novakova. Čo sa mňa týka, e, zdieľam výsledky analýzy, ktorá tu odznela, v zmysle ktorej dopyt po finančných nástrojoch sa zvýšil, ale toto nie je cieľ sám o sebe, pretože bohatá ponuka nástrojov musí vychádzať z dopytu v teréne od predkladateľov projektov a pripájam sa k tomu, čo tu odznelo. A teraz nehovorím len za seba, ale i za všetky francúzske regióny teda budeme proti akémukoľvek otrockému systému, ktorý bude využívať len štatistické údaje. My potrebujeme flexibilnosť, inteligenciu, doplnkovosť, ako to tu bolo povedané. Dopln- doplnkovosť medzi finančnými nástrojmi, najmä tie, ktoré sú napojené na kohezný fond. A čo sa týka politického stanoviska o budúcnosti koheznej politiky, Mal by som nasledujúcu otázku. E, konferencia okrajových prímorských regiónov, mm, ako toto odznelo, sa pri, prikláňa k ukazovateľu HDP toho ktorého regiónu. Avšak e, na druhej strane tiež platí, že tie najchudobnejšie regióny, ktoré majú nízke HDP, nie sú vnímané ako prioritne. A preto sa pýtam, či CPMR bude mať tento jediný ukazovateľ, alebo bude, budú tam i viaceré ukazovatele. Ďakujem. Pani Vanda, nech sa páči. Äh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja by som sa chcela srdečne poďakovať pánu podpredsedovi Rosima a pánu riaditeľovi Buxovi za to, že sa dnes zúčastňujú rokovaní nášho výboru. My si veľmi vážime vašu angažovanosť v regionálnej politike, angažovanosť vaše konferencie a vaše štúdie, aj tá dnes sa predstavená prospekovaznej politiky, ale tiež o finančných nástrojoch pre nás veľmi užitočná. Ja tak ako predrečníci, ja a môžem súhlasiť takmer so všetkým, čo ste tu povedali. Potrebujeme koheznú politiku, Und eben deshalb, weil sie allen Regionen... Pre teritoriálnu súdržnosť a ako ste aj povedali, v niektorých regiónoch je to jediná forma verejných investícií ešte, ktorá od začiatku krízy existuje, takže nepotrebujeme downgrading, ale práve naopak upgrading. Predrečník to nazval lepšou koheznou politikou a presne tak to je. No a ste tu hovorili o úrovni byrokracie, to je dobrý návrh, transparentnosť, boj proti korupcii, to je ďalšia vec, ako sa dostať k takej lepšej politike súdržnosti, ale ja som ešte rada položila jednu konkrétnu otázku, aj pani Breso o tom už hovorila, jedna z najväčších víziev momentálne je tá zmena paradigmy v investičnej politike, to nazvem skutočným nebezpečenstvom pre koheznú politiku, pretože môžu z limitu ťahovať prostriedky pre nový investičný plán Junckera, ktorý funguje úplne inak. na to všetko, čo ste opísali, dobytko kohezné politike, budovanie cieľov Európa 2020, princíp partnerstva, benchmarky, to všetko neobsahuje. No a preto aj moja otázka je, ako vy vnímate výzvy z hľadiska zmena, zmien paradigmy, čo podľa vášho názoru e, sa musí udiať štruktúrálne aj z hľadiska obsahov tak, aby nová forma investičnej politiky a e, to doplnenie, obmedzenie, komplementarita e, oboch investičných nástrojov fungovala tak, že charakter solidarity a kohezné politiky sa nestratil. Ďakujem pekne, pán Zeler. Vy ešte dostávate slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja ďakujem aj našim hostom za ich eh, vyjadrenia a za správy, ktoré bohužiaľ až dnes eh, som dostal, čo ľutujem. Rád by som si ich eh, preštudoval podrobnejšie. Dojem, ktorý ste predstavili, že poslednom zverejnení komisie, komisie kohezná politika ne, nezohrá takmer žiadnu úlohu, je správny, ten dojem máme aj my. Pred 3-4 rokmi štruktúrálne fondy a, boli označované za investa, rozhodujúci investičný nástroj európskej úrovni, o tom sa prakticky vôbec nehovorí. Takže myslím, že teraz je čas zamyslieť sa celkovo nad budúcnosťou európskej politiky. V šiestej správe kohezné politiky jeden z pilierov koheznej politiky, ako ja myslím, jeden z pilierov je cezhraničná spolupráca, napríklad eh, tam vôbec nie je uvedený. A ja mám jednu otázku. Myslím, že som pochopil správne, že finančné nástroje eh, ste chválili a mňa by zaujímalo, akých štátov ste to skúmali a v akom čase vo výbore pre rozpočtovú kontrolu sme mali prednedávnom e, správu účinnosti finančných nástrojov v poslednom podpornom období a tam ten obraz bol úplne iný. Ukázalo sa, že finančné nástroje často sa používajú alebo používali, aby sa vyplatili peniaze zo štrukturálnych fondov, aby sa zmistila, e, zvýšila alokačná hodnota, ale dostali ich na, e, potom banky, aby zvýšili svoju mieru vlastného kapitálu. No a tí, ktorí mali byť adresáti, a to znamená malé a stredné podniky, tak väčšina z týchto prostriedkov, väčšinu z týchto prostriedkov nedostali, čo viedlo k tomu, že tieto finančné nástroje len v malom objeme boli účené, účinné. Ak máte iný, iné skúsenosti, tak by sme to radi privítali a Radi by sme o tom niečo počuli. to ďalej. Ďakujem pekne. Pani Dem Dama, to nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. A ja chcem poďakovať prezentovi Rosimu a generálnemu riaditeľovi Brupsovi. Chcem prejsť priamo k otázkam. Jedna sa e, týka e, toho prepojenia s paktom e, stability, e, politiku súdržnosti. Ehm, povedali ste, že nesúhlasíte ehm, s tým e, aktuálnym návrhom. No, dnes sme tu mali čiastočnú flexibilitu, ale iba pre investície e, v FC, ale nie pre štrukturálne e, fondy. No, v časti ste sa vyjadrili k makrokondicionalite. Určite budete s nami súhlasiť v tom, že je potrebné žiadať e, revíziu článku 23, teda plne e, odstrániť e, povinnosť prerušenia operatívnych programov určitých krajín, ktoré nenasledovali to, čo požaduje rada. No potom štrukturálne programy a programy ako Horizont 2020. Mohli by ste nám uviesť e, v tejto súvislosti nejaké konkrétne príklady? Doktora Brukca by som sa chcela spýtať, e, či sú štúdie, alebo chcete vypracovať štúdie týkajúce sa finančných nástrojov a regiónov, alebo inak, pokiaľ ide o rozdiely medzi menej rozvinuté regióny rozvíjajúce sa a tie rozvinutejšie. Či je rozdiel pri e, používaní a e, výsledkoch e, finančných nástrojov pri týchto troch typov regiónov. Ďakujem. Pani Maletič, máte slovo, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som rada privítala našich hostí a rada by som poďakovala za prezentácie pána Rossiho a Bruxa, úplne s vami súhlasím a so všetkými našimi kolegami, že potrebujeme e, v roku 2014-2012 zaviesť novinky ako tematická, tematická koncentrácia, koncentrácia na cieľa lepšia, spolupráca s ekonomickou politikou, e, európske priority, regionálne potreby a tak ďalej. A musíme pracovať na implementácii, ďalšej implementácii, e, rovnako máme veľa nástrojov, ktoré stále nie sú správne využité v praxi, hovorí sa o finančných nástrojoch a ešte stále mnohé členské štáty a regióny sa snažia o ich využitiu, aj keď majú množstvo výhod. No a napríklad tiež minule sme, naposledy sme spomínali zjednodušenú a možnosť zjednodušených nákladov, čo je prínos v praxi a nevieme prečo stále regióny a regionálne orgány a inštitúcie sa im vyhýbajú. Takže je jasné, že musíme viac sa venovať implementácii všetkého, čo bolo zavedené. Vy ste tiež hovorili o princípe partnerstva, a skutočnosti, že musíme zistiť, ako viac alebo ako zapojiť viac regiónov do participácie pri definovaní operačných programov. Ale čo si myslíte o myšlienke, že budeme trvať pre budúcnú politiku súdržnosti na, len na regionálnych operačných programoch v členských štátoch, všetkých členských štátoch a úplne by sme zrušili možnosť národných operačných programov, tak aby sme mali len regionálne operačné programy v nariadení. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Buda. Pani predsedajúca, rád by som sa poďakoval rečníkom za prezentácie. Myslím si, že potvrdili to, čo sme už vedeli do istej miery, že e, politika súdržnosti má pozitívny efekt na Európsku úniu. O tomto sme boli presvedčení a dnes sme sa opäť presvedčili, že žiaľ, Európska komisia akoby nevnímala skutočnú hodnotu politiky súdržnosti. A ako keby chcela skoncipovať politiku, ako, ako keby ju vnímala ako politika, ktorá nedosahuje vytýčené ciele bez um, veľmi dobre vyjadrenej politike súdržnosti e, skutočne regióny e, nebudú, nedostanú to, čo potrebujú. Teraz diskutujeme len o potrebách regiónov. Samozrejme, diskusia, ktorá dnes prebieha, v súčasnej situácii bola vyvolaná neschopnosťou komisie urobiť e, z koheznej politiky viditeľnejšiu politiku. A teraz prichádzam k otázke, ktorú chcem položiť. Okrem výsledkov, okrem istých konštatovaní o pridanej hodnote, o vzniku nových pracovných miest, o hospodárskej pridanej hodnote, verejná mienka si je vedomá toho, že pridaná hodnota, ktorá teda prichádza do regiónov, je vďaka politike súdržnosti. Vieme dobre, že hlasovanie za Brexit sa udialo najmä v tých regiónoch, eh, do ktorých tiekli európske fondy. A eh, napriek tomu Ľudia sa vyjadrili proti zotrvaniu Európskej únii v týchto regiónoch, regiónoch e, a preto je dôležité, aby bola politika súdržnosti viditeľnejšia. Je preto potrebné zistiť pomocou prieskumu, do akej miery verejnosť vie o e, tejto politike. Posledná otázka, pán Van Vždy, keď e, Máme medzi nami zástupcov konferencie krajov primorských regiónov. Je to veľmi zaujímavé a prínosné. Pán Rossi, rád by som sa vás pýtal na sledujúcu vec. Vyslovili ste sa za kondicionalitu, za e, špecializované poskytnutie pomoci. V budúcnosti to bude e, zharmonizované so všeobecnejšími podmienkami teda ako to bude vyzerať, bude to nejaký zdieľaný manažment s členskými štátmi, alebo figuruje to aj v správe, kde sa hovorí, že územná súdržnosť a cezhraničná spolupráca by mohla byť trojnásobne väčšia, respektive desaťnásobne intenzívnejšia Aký máte na to názor? Pretože mm, toto je nový prvok, ktorý som e, od vás počul. A mám ďalšiu otázku všeobecnejšieho charakteru na základe toho, čo som si vypočul. Súdržnosť, kohézia nie je jediným e, problematickým bodom v prístupe komisie o 2-3 roky tento problém bude opäť na stole. Pretože ako keby regio- e- Európa sa vzdialovala, jej región ako keby sa od seba vzdialovali. Regióny by mali byť ústredným prvkom rozvoja Teda my sme sa vlastne tak nevzdialili od eh, stanoviska komisie. Eh, finančné nástroje eh, sú predmetom diskusia a je to, je to vlastne ako keby čerešnička na torte. Mm, vznikne, vznikne projekt s istými zárokami avšak e, neexistuje horizontálne, teda prierezové e, prepojenie na vzdelávacie programy alebo na iné programy. Neexistuje prepojenie medzi programami napríklad pre budovanie infraštruktúry e, alebo bytov. Všetko je oddelené. Vedeli by ste sa prosím vás vyjadriť k tomuto, pretože začali sme sa zamýšľať nad politikou rokov po roku 2020. Možno, že by sme sa mali vyjadrovať jasnejšie, ako je tomu teraz. A moja posledná poznámka je tiež všeobecného charakteru. Mohli by ste sa vyjadriť k tomu, že v súčasnosti Európska komisia e, nemá podporu, ako keby nemala k dispozícii nástroj pre plodnú, intenzívnu komunikáciu. Možno, že by sme sa mali viac otvoriť. Ten, ten, ten pomyselný balík s nástrojmi by mal byť viac otvorený. Častokrát používame slova ako populizmus, nacionalizmus a aj keď existujú správy Európskej komisie s periodicitou každé tri roky, v zmysle ktorých 30 mm, len 35 obyvateľov pozná politiku súdržnosti. Ja som presvedčený, že skutočne tie finančné nástroje pozná skutočne len zanedbateľné percento obyvateľstva. Nikto mm, e, nemá z obyvateľstva času ani priestor na to, aby sa zoznamovali, zoznamovali s konkrétnymi e, nástrojmi alebo politikou bank. Čiže možno by sme mohli byť eh, kreatívni pri presadzovaní našich e, politík. mohli by sme e, im vysvetliť e, rozdiel medzi finančnými nástrojmi, medzi koheznou politikou a urobiť to takým prístupným spôsobom. Teda mali by sme sa vedieť lepšie predať. Thank you, thank you very much. Um, Ďakujem veľmi pekne. No a slovo teraz dostanú zástupcovia Európskej komisie. Pani Ander van Najte, chcete zareagovať? Ďakujem veľmi pekne. Tiež by som chcela všetkým zaželať dobrý deň. Ja by som chcela vám povedať, že som eh, si zaznamenala dnešnú diskusiu a budem informovať kolegov ktorí sa zaoberajú túto tému. Ja osobne sa zaoberám témou partnerstiev a už sme analyzovali e, nálezy v štúdii CPMR, či už existuje tú chvíľu my na stranu komisie, ako aj čo sa týka implementácie part, e, princípu partnerstva, my to neustále monitorujeme v rámci diskusí s členskými štátmi, E, v monitorovacom výbore. No a čo sa týka spolupráce s partnermi na európskej úrovni, e, stanovili sme štruktúrálny dialog so zástupcami partnerov EÚ. Stretám sa dvakrát ročne a hovoríme o zdieľaných e, záujmoch pre tri kategórie partnerov, ktoré sú zastúpené v našej skupine v súlade s kategóriami definovanými v článku 5 nariadenia o spoločných ustanoveniach lokálne a e, miestne samozprávy, organizovaná občianská spoločnosť. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční budúci týždeň v útorok. CPMR je členskou organizáciou, je jedným z najaktívnejších členov skupiny. No a tento špecifický meeting sa bude zameriavať eh, na kroky po 2020, proces zhromažďovania údajov a všetko, čo povedie k návrhu komisie pre politiku. Parlament eh, bude informovaný ako zvyčajne. My v tom čase predložíme správu na vaše preštudovanie a zváženie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Rossi, pán Brooks. Zaznelo veľa otázok. Ste ochotní zodpovedať ich. A kto začne? Pán Rossi, nech sa páči, máte slovo. Grácie aj deputát. Ďakujem pekne poslancom, ktorí sa vyjadrili. Bolo, boli to nielen veľmi pertinentné vystúpenia, e, ktoré e, mi zdieľam, ale zdá sa mi, že aj e, dobre potvrdili potrebu obnoviť politiku kohézie, zdôrazniť význam aj po roku 2020 treba overiť, e, ako všetko funguje v strede toho 7-ročného obdobia. Pre nás regióny to je veľmi dôležité, týka sa to tých správnych volieb. A E, je treba, aby sme tu sa dopracovali k pozitívnym výsledkom. A pokiaľ ide o e, financie pre politiku súdržnosti, žiadame, aby e, ste sa vyjadrili veľmi zreteľne, tak ako povedala pani europoslankyňa Damato a ostatní, pretože je potrebné, aby si politika súdržnosti udržala zdroje, aby sa neodčerpávali z nej e, zdroje do iných oblastí. E, bolo by veľmi nebezpečné, keby sme dovolili, aby postupne vysychala, e, k čomu už časti došlo. Veľmi stručne k určitým odpovediam. Poprvé treba podporiť určité body politiky súdržnosti a nedovoliť zmenšovanie financovania. Veľmi dôležitý bod. Musíme zabezpečiť, aby spolufinancovanie národné, regionálne e, sa e, vlastne e, odlučilo od paktu stability. Ak sa nám to nepodarí, tak tu naozaj sa zabráni, aby politika súdržnosti sa mohla správne realizovať. Pani Damato eh, sa tiež vyjadrila v tomto smere a to je aj požiadavka všetkých talianských regiónov a CRPM. Nemôžeme sa stiažovať, ak sa nám nepodarí eh, využiť štruktúrálne fondy a k jedným z dôvodov, prečo to e, nemôžeme e, e, robiť, je to, to že nám v tom bráni pakt stability. Takže my máme problém s tými 80 miliónmi v mojom regióne, ktoré nám neumožňujú kofinancovať politiku súdržnosti a tie nám chýbajú na to, aby sme mohli investovať. Takže je potrebné investovať ich, nestratiť ich, aby sa nemenili v nejaké e, e bonusy, aby sa nezmenili v nejaké, e, v nejaké úplatky. E, treba sa teda venovať e, tejto problematike, treba sa venovať aj e, problémom oneskorených e, pladieb. 80 miliónov ročne to predstavuje pre môj región, pripomínam, takže vypočítate si to, koľko to predstavuje na 7 rokov. To je naozaj významné. A potom ďalší bod, zjednodušovanie. Jeden z dôvodov, prečo dochádza k meškaniam, je, že e, významnejšie financie, významnejšie investície prepojené s politikou súdržnosti e, sú podrobené procedúram e, politiky štátnej pomoci. To sa netýka Junckerovho plánu. Bolo by dôležité, keby sme sa snažili aspoň trošku odľahčiť E, túto procedúru, ktorá e, nám zväzuje e, ruky, vytvára neistotu aj europoslankyne z Katanie spomenula tento bod. Netýka sa to iba Sicílie, ale celej našej krajiny a myslím, že to platia aj mnohé ďalšie regióny, ktoré zastupujeme. A pokiaľ ide o makrokondicionalitu, tu je e, zrejme, že potrebujeme e, sa zasadzovať za to, aby tu nedochádzalo k penalizácii, ktorá by e, nebola rozumná. Ja by som chcel predstaviť určité návrhy s cieľom obnovy, používania štrukturálnych fondov. Takže skôr odmeňovať, než penalizovať je potrebné. Ja si myslím, že riziko fragmentácie používania fondov tu e, existuje. Je, je to problém, ktorému sa musíme venovať. Je to pravdepodobne najslabší e, e, bod v mnohých regiónoch keď e, vlastne dochádza k e, meškaniam. No a e, dôležité je prepojenie medzi cieľmi stratégie 2020 a štruktúrálnymi fondami. Mňa to presvieča, mi sa to zdá byť správne, pretože štrukturálne fondy a politika súdržnosti tým získava ešte významnejšiu úlohu v ekonomickej a sociálnej v ekonomickom a sociálnom riadení v Európskej únii. Takže ciele stratégie 2020. No ale samozrejme, e, každý región má e, slobodu e, v tom, ako ich, ako tie základné ciele zadefinuje konkrétne. No a potom Pani Breso do mňa žiada konkrétne príklady, rád jej vyhoviem a samozrejme aj ostatným. Myslím si, že e, treba vychádzať e, z určitých teda, e, megaprojektov, ktoré nie sú fragmentované. Tam je potrebné, aby sme mali možnosť prepojiť e, Junckerov plán s inými zdrojmi, so štruktúrálnymi fondami. Uvediem e, tri príklady z môjho regiónu. My sme urobili významné investície e, v napríklad oblasti e, prístavov a použili sme tam aj štruktúrálne fondy. Verejné zdroje neboli postačujúce Potrebovali by sme veľmi eh, eh, veľké eh, pôžičky, tak že sme sa opreli o Junckerov plán, pretože išlo naozaj o strategické, o strategické investície. Ďalší e, príklad, investovali sme do meskej e, mobility, e, išlo električkovú dopravu. Okrem toho, že sme sa opreli o štruktúrálne fondy, dôležité by tam bolo mať prístup aj k zdrojom z Runkerovho plánu, kde ide o možnosti použitek za výhodných podmienok. A potom tretí príklad – je tu politika eh, finančného inžinierstva eh, týkajúca sa firiem. To by bolo dôležité otvoriť rokovanie s Európskou komisiou, aby bolo možné používať aj zdroje Junckerovho eh, plánu v kombinácii so štrukturálnymi fondami v oblasti finančného inžinierstva, čo by umožnilo viac podporiť investície súkromného sektora. Napríklad ten e, odkaz na sociálne politiky som e, e, považoval za veľmi dôležité. Boj proti chudobe, inklúziu. Toto tiež by sa mohlo stať politikou, ktorá vychádza z základných, základných línií a niečo, čo si vyžaduje zdroje z Junckerovho plánu ale aj súkromné investície. A napokon ešte odpoveď týkajúca sa prepojenia s ďalším dôležitým e, sektorom, Horizont 2020. Sú tu skúsenosti a pani e, dáma to ich radi postúpime. Piombino je napríklad veľmi zaujímavým príkladom, pretože je, je, je to e, prístav, ktorý zažil priemyselnú krízu a išlo tam o súkromné zdroje, štrukturálne fondy, aj e, využitie Horizontu 2020 e, e, za účelom teda boja proti negatívnym efektom v tejto oblasti. Mesta sú trošku odlišný príklad, ale treba sa sústrediť aj na regióny. Ak e, pre e, každý e, región by, sme tu, by sa nám podarilo skombinovať viaceré zdroje a zafinancovať tak určité väčšie strategické, strategické projekty. Horizont 2020, Junckerov plán, štruktúrálne fondy, keby sa tu um, dali skombinovať, tak by sme mohli naozaj veľké strategické projekty odfinancovať a bolo by potom aj ľahšie merať výsledky európskych fondov a politiky súdržnosti. Nie je to jednoduchá práca, ale myslím si, že by to bola dobrá práca, menej byrokratická, e, väčšiu zodpovednosť by tam niesli inštitúcie, aj z pohľadu komunikácie by to bolo veľa efektívnejšie. Čo robí Európa v regiónoch? týchto 7 projektov, týchto 5 e, cieľov e, e, za pomoci 10 základných projektov sa snaží sledovať a všetkým by to bolo oveľa zreteľnejšie a bol by to aj významnejší výsledok, efektívnejší, myslím, aj z pohľadu celkového cieľa, ktorý máme, teda cieľa rastu. A na záver by som aj ja chcel teda uh, poďakovať kolegovi, uh, teda pánovi europoslancovi Jakovčišovi za to, čo povedal. A e, ja sa pridávam k uh, vašej obhajobe politiky súdržnosti, kde hovoríte, že ak sa nebudú financovať politi projekty politiky súdržnosti, tak napokon budú trpieť európsky občania. pretože európske fondy sú naozaj veľmi, veľmi dôležité. A napokon eh, k eh, teda eh, oznámeniu. Možno by bolo dôležité v, te, v tom strednodobom hodnotení 7-ročného obdobia spomenúť aj nejakú metodiku komunikácie, ktorá by sa stala povinnou Žiada sa od nás vyčlenenie určitých eh, financií, čo nie vždy funguje adekvátne. Možno by bolo dobré vytvoriť nejaké usmernenia pre komunikáciu, teda eh, ako informovať občanov o využívaní štrukturálnych fondov, eh, politiky súdržnosti a žiadať od tých, ktorí využívajú tieto fondy, aby dodržiavali tieto usmernenia. Ďakujem. Um... Ďakujem veľmi pekne. Aj ja, mhm, ako najskôr odpoviem na otázky o prepojení medzi koheznou politikou a Junckerovým plánom, myslím, že predseda eh, Rossi už uviedol pár príkladov toho, ako veci by sa v budúcnosti mohli zlepšovať, ale ja by som chcel len opätovne povedať, že my v našom dokumente kritizujeme skutočne to, že kohezná politika a Európsky fond pre strategické investície budú úplne nezávislé a nemyslíme, že tu, je, že sú tu rovnaké podmienky v tom, ako FC a, sa predáva všeobecnej verejnosti ako kohezná politika sa predáva. Myslíme, že sa tu, je tu veľké zameranie na chyby, meškania a tak ďalej, ale to vôbec nepomáha priateľom politiky, všetci sme tu. No a posledná vec, a parlament to povedal veľmi jasne, my kritizujeme adicionalitu, totiž FC No, zdá sa, pracujem. my máme obavy o to, že či to vytvára nejakú adicionalitu. A preto v našom dokumente som bol veľmi jasný, tak oberal predseda Rosy, treba sa zamyslieť na možnosťou, ako integrovať kde dva plán a politiku, pretože FC je len plán to konkrétnym spôsobom a, a hľadať spôsob, ako to integrovať. No a otázka pána Zelera o použití finančných nástrojov tak e, ja v podstate súhlasím s tým, čo ste povedali. Myslím, že Európska investičná banka veľmi kritizovala použitie finančných nástrojov v rámci koheznej politiky. Ja som v mojej prezentácii chcel ukázať príklad toho, kde finančné nástroje e, priniesli nejaké pozitívne výsledky. Ale keď sa so pozriete na štúdiu, dúfam, že máte tú kópiu a vidíte tam ako kritiku na spôsob, ako sa používali finančné nástroje, to hovorím, že finančné nástroje sú veľmi užitočné, ale pre um, špecifické tematické ciele a špecifických eh, regiónoch, ako som už povedal. Viac informácií je v štúdii a dúfam, že to zodpovie vaše otázky. A otázka pani Damato o úspechu našich nástrojov v menej rozvinutých eh, regiónoch. No, je to uvedené v štúdii, ale môžeme povedať, že eh, minulé, pozreli sme na minulé programovacie obdobie a napríklad tam mám tie čísla pred sebou, je tam viac čísla 71,4 konkurencie schopnosti v regiónoch CO2 malo pozitívny nástroj na finančné nástroje, pričom len 34 regiónov konvergentnosti malo pozitívny názor na finančné nástroje. Takže máme isté údaje, ktoré ukazujú, že skutočne je tu rozdiel medzi rôznymi kategóriami regiónov. K regionálnym operačným programom. Uh, to je otázka k tomu, myslím, že PMR mi to podporilo a boli regionálne operačné programy. No ale východiskom bolo presvedčiť pána Junkera a Katajnena o tom, že regióny vlastne existujú a to by bolo dobré východisko tým nešia. Poďme ďalej, ale áno, existujú inštitucionálne bariéry a preto trváme na úlohe komisie, aby sme zaistili, že sa budú rešpektovať základné princípy. Mám mnoho príkladov štúdií, ktoré ukazujú, že v niektorých členských štátoch členské štáty, ktoré neboli vypočetové, nedostali náležitú úlohu. Takže sú veci, ktoré sa dajú robiť na riadení. Ďalej kondicionalita ex ante. Myslím, že to bola otázka pána Van Nistelroja. My v našom stanovisku hovoríme veľmi jasne, že kondicionalita ex ante, spôsob my to, ako to my vnímame na konferencii, taký konferencia hovorí, Takže treba nájsť prepojenie s európskym semestrom a koheznou politikou. Podľa nášho názoru, že je to veľmi dobré prepojenie a to je kondicionalita ex ante. Je to prepojenia, ktoré ukazuje, že regionálne orgány, inštitúcie musia plniť eh, mnohé povinnosti, to je spustením programu a toto musíme ukázať. A eh. ehm, by sme potvrdili, že investície sa robia koherentne No a e, stratégie malej špecializácie e, sú jasným príkladom úspechu. Pred mesiacom sme o tom urobili konferenciu a jasne všetky, regiony regióny povedali, áno, to je skutočne vynikajúce, pomohlo nám to zacieliť investície. Komisia povedala tiež, že je to vynikajúce, pretože nám to umožnilo ukázať, podporiť regióny, aby sústredili investície na inovácie a výskum. Takže je to cesta vpred. A myslím, že to je na teraz všetko, pretože nám beží čas, ale ďakujem za pozvanie. You, ďakujem, ďakujem vám obom páni, ďakujem za vaše prezentácie. Zároveň vám ďakujem za vaše odpovede. Bola to skutočne zaujímavá a prínosná diskusia. Dúfam, že čo skoro opäť zavítate do výboru REGI s novými stanoviskami a informáciami. A teraz už budeme pokračovať eh, v našom programe. A ďalším bodom e, programu je návrh opravného rozpočtu číslo 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2016. Ako e, viete, čo predchádzalo tomuto prípadu. V oktobri 2016 sa koordinátori dohodli, že vznikne e, stanovisko k návrhu opravného rozpočtu číslo 4 a je to opakujúci sa opravný rozpočet, kde ide o rozpočtové prostriedky a platobné prostriedky a ich opravy. Rozpočtový výbor rokoval návrh opravného rozpočtu s radou v súvislosti s, so zmierovacím procesom pre rozpočet 2017 pre E, e, hlas, e, hlasovanie na plenárke na začiatku decembra. A v týchto okolnostiach výbor regi nemá časť prísť so stanoviskom a preto koordinátori sa rozhodli prijať návrh opravného rozpočtu v podobe listu predsedu výboru, predsedovi rozpočtového výboru. Znenie tohto listu máte v dokumentoch. Súhlasíte s týmto postupom? myslím, myslím tým na, na, na list, je výborne zoštilizovaný tento list. Ďakujem. E, som prekvapená, že ma niekto ešte počúva, že súhlasíte s listom. Ďakujem. Vrátim sa k dvom bodom. Okay. Okay. Uh, so I close uh, our meeting for today and in... Prednešok uh, končím túto schôdzu a e, teraz pozývam koordinátorom, e, aby sme pokračovali e, stretnutím koordinátorom za zatvorenými dverami. Teda prosím teraz členov výboru regí, ktorí nie sú koordinátormi, aby sa